Voilà, bonjour à tous. Vítam všetkých prítomných. Schôdza bude pokračovať. Zapisnica zo včera schválené dokumenty sú už k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky, námietky. Zdá sa, že nie, takže zapisnica sa považuje za schválenú.